zasadnutí budú odovzdané tým, ktorým sú určené adresátom. Zasadnutie Európskeho parlamentu sa týmto preručuje a v tejto chvíli skončilo. Želám vám